Przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Welcome to our plenary session. Vítajte kolegovia. Past three minutes past three. This clock... Už sú 3 minúty po tretej a tieto hodinky na stene nie sú správne, takže musíme začať okamžite, hovorí predseda.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 Takže v dispozícii je zápisnica z plenárky 21. oktobra. Sú k tomu nejaké pripomienky. Nevidím nikoho, že by sa hlásil o slovo, takže zápisnica je považená týmto za schválenú. Ehm, dovolte, dámy a páni, aby som uskutočnil určité vyhlásenia. Hovoríte, že nemáte tlmočenie? No interpretation. Now it's okay. I was asking about, uh... Funguje tlmočenie. Pýtal som sa, že či niekto má niečo proti zápisnici z 21. oktobra z plenárky. Nejaké pripomienky? Nikto nič. Takže akceptujeme, prijali sme zápisnicu a teraz e, mám určité vyhlásenia pre vás v rámci otvorenia našej schôdze, čiže 6. novembra bol vážne zbytý Oleg Kašin a to je útok, ktorý by sme mali odsúdiť. Oceňujeme rýchle reakcie ruských úradov a osobné za, osobnú zainteresovanosť prezidenta Medvedeva v hľadaní alebo vyšetrovaní, kto, spôsob, kto spôsobil tento zločin. A poprvýkrát e, za dva, dva roky, 21. oktobra, bola demonstrácia k, e, na hlavnom námestí v Moskve, ktorú viedla opozícia. My to považujeme za pozitívne znamenie a všetky naše výzvy po ďalšej demokratizácii verejného života v Rusku už začínajú prinášať ovocie. Potom ďalšie oznámenie. Pred desiatimi dňami v Bagdade bol útok na kresťanov, ktorí e, sa modlili vo, svojej, e, vo svojom kostole a došlo k úmrtiam aj k zraneným osobám. A opätovne vyzývam všetkých, aby rešpektovali eh, slobodu vierovýznania a aby odmietali násilie. Štvrté oznámenie 10. decembra bude slávnostné udelovanie Nobelovej ceny v Štokholme a čínske orgány eh, sa snažia vyvinúť tlak na členské štáty, aby sa nezúčastnili tejto slávnosti. Parlament eh, sa snaží zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv po celom svete a to zahŕňa zároveň aj Čínu. Počas tejto slávnosti eh, bude šéf delegácie v Norsku zastupovať európske inštitúcie E, teraz faktická poznámka, respektíve oznámenie k faktickej poznámke. Pán Berlinger by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Nei giorni scorsi calamità naturali di grave entità hanno colpito la regione italiana del Veneto. Posledné prírodné katastrofy, ktoré boli veľmi vážne a postihli e, oblasť Benátok a Padovy a Verony, Ide o prírodné katastrofy, ktoré spôsobili viacej ako 500 tisíc postihnutých.